Vážený pán predseda, vážení poslanci, je to naozaj veľká podstá môcť tu pred vami dnes stáť ako súčasť týmu Žana Kloda Junckera, pred demokraticky zvolenými zástupcami európskych občanov, aby som si s vami mohol vymeniť názory a zároveň, aby som e, sa uchádzal o, vaš, e, o vaše schválenie pre moju nomináciu ako Európskeho komisára pre bezpečnosť potravín a zdravie. Dovolte mi povedať najprv pár slov o mne, kto som, aké sú moje skúsenosti a prečo si myslím, že by ste mi mohli dôverovať. V prvom rade Prvých 6 eh, rokov môjho života som strávil, som prežil v jednom zo stalinových gulagov vysoko nad eh, polárnym kruhom v Sibíri. Tu som sa narodil eh, v rodine deportovaných litovských občanov. Podobne ako môj otec, už od raného detstva som bojoval proti sovietskému potlačeniu ľudských práv. Ehm, vždy som si vážil pravdu, spravodlivosť a rovnosť Dvakrát som bol zadržaný a vyšetrovaný KGB, bojoval som za nezávislosť Litvy a som naozaj jeden z hrdých autorov eh, našej, eh, našej, našho vyhlásenia nezávislosti a ústavy. Pre mňa boj proti totalitnému režimu a extrémizmu eh, je dôležitým záväzkom k európskym hodnotám. Som hrdý na to všetko, čo sa mi podarilo dosiahnuť v tejto integrácii mier, demokracia, sociálna spravodlivosť a prosperita. Našiel som svoje prirodzený domov v politickej filozofii sociálnych demokratov. Nie som úplne nový tu v Bruseli. Bol som šéfom litovskej delegácie v rámci Európskeho dohovoru o budúcnosti, ktorý viedol Giscard d'Estaing, Julian Amato a Jean-Luc Dan ma učili, ako budovať kompromisy v Európe. Som dobre oboznámený z veľk- alebo dobre sa poznám s mnohými lídrami na európskej úrovni. Ešte pár slov po litovsky. Vyštudoval som medicínu a som chirurgom so svojím vzdelaním a svojim tréningom. 23 rokov som sa venoval zachraňovaniu životov. E, veľmi, e, veľmi mi záležalo na zachraňovaní ľudských životov. Robil som všetko preto, aby som im pomohol žiť zdravšie, bezpečnejšie a lepšie životy. A to je moje, moja vášeň. A to je práve dôvod, prečo som e, na máj tohoto roka bol zvolený ako podpredseda Svetového zdravotníckého zhromaždenia. Moja druhá vášeň je história. Študoval som históriu, prežil Prežil som naozaj pomerne významný kus histórie od gulagov až po dezignovanie na miesto komisára. To je naozaj veľmi dlhá cesta, ktorú dokáže človek prekonať za jeden krátky ľudský život. Samozrejme, že som politik a som hrdý na to, že e, v mojom volebnom okres, okresku e, som bol zvolený 6 krát za sebou do litovského parlamentu. Eh, bol som, na, bol som podpredsedom parlamentu v Litve, bol som predsedom výboru pre európske a sociálne záležitosti a zároveň som bol aj ministrom zdravotníctva. Som hrdý na to, že moja nominácia na pôsobenie v komisii bola podporná veľkou väčšinou v parlamente. Ešte aby som spomenul niektoré základné politické priority, ktorým sa chcem venovať v rámci najbližších 5 rokov. Propagovanie európskej obnovy v Európe je kľúčový cieľ a som presvedčený, že zdravotníctvo, zdravotnícka a potravinová a bezpečnosť a politiky v tejto téme dokážu zásadne prispieť tejto téme. Dovolte mi začať s témou zdravotníctva. Zdravotníctvo je kľúčový aspekt sociálno-trhového hospodárstva. Som presvedčený, že potrebujeme nový impuls pre zdravie v Európe. Výdavky na zdravotníctvo nie sú len výdavkami. Dobre načasovaný, teda vhodne načasovaný a univerzálny prístup k liekom a zdravotnej starostlivosti sú um, dobrou investíciou do zdravia a ľudskej produktivity. Musíme sa pozrieť na to, že zachránime ľudské životy, musíme sa pozrieť na ľudské zdravie práve ako na kľúčový prvok, ako na kľúčový atribút spoločnosti a práve preto budem podporovať snahy členských štátov, aby sme viac investovali do zdravotníctva a záchrany životov. Spoločne dokážeme urobiť viac, spoločne môžeme pracovať účinnejšie a pomáhať ľuďom žiť zdravšie životy. Budem úzko spolupracovať s členskými štátmi, aby sme im pomohli zlepšiť účinnosť a dostupnosť ich zdravotníckých systémov, tak aby dokázali poskytovať eh, rovnocenný prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov. Za týmto účelom sa budem snažiť budovať expertízu ohľadom eh, posudzovania výkonnosti zdravotníckých systémov, podpora eh, všeobecnej zdravotnej starostlivosti, posunenie primárnej starostlivosti a podpora kvality a bezpečnosti elektronického zdravotníctva. To všetko sú len niektoré z tých tém, ktorým by som sa chcel venovať. E, moje priority v oblasti verejného zdravia sú e, pr- propagovanie, prevencia, ochrana pre všetkých. Plánujem sa naozaj viac venovať posilňovaniu prevencie. Čím viac sa zdravotné systémy sústredujú na prevenciu, tým viac budú musieť platiť na starostlivosť za 15 alebo 20 rokov e, nie som tu, aby som ľuďom hovoril, že majú prestať fajčiť alebo nemôžu piť. Som tu preto, aby som im hovoril, o čo lepší život môže byť bez fajčenia a bez e, prílišného pitia alkoholu. Podpora zdravého, zdravého životného štýlu má najvyššiu prioritu. Ak si zaslúžim vašu dôveru, tak zároveň urobím všetko, čo je v mojich právomociach, aby som chránil občanov pred akékoľvek, eh, pred akokoľvek potravinovou alebo zdravotnou krízou, ktorá môže nastať. Zabezpečím, aby európske núdzové eh, schopnosti a pripravenosť na núdzové situácie boli dobre pripravené, tak aby sme dokázali bojovať proti tým krízam, ktoré môžu mať dopad na zdravie. Ehm, prepuknutie eboli je dobrým pripomenutím toho, aké zásadné škody môžu priniesť nákazlivé ochorenia. A v tomto smere naozaj musíme pomôcť tým, ktorí sú najviac ohrození bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Zároveň potrebujeme pomáhať našim občanom a potrebujeme ehm, prekonať tie priepasti v zdravotnej starostlivosti v Európe. Moja práca bude posilňovaná hodnotami rovnoty a rovnosti a solidarity. Verím v zdravie pre všetkých a rovnaký prístup k zdraviu. Na záver ak by som videl európsku legislatívu, ktorá bude prenašať konkrétne výsledky pre občanov. Plnú implementáciu ehm, smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti je povinnosťou. Môžete sa na mňa spolahnúť, že budem propagovať práva pacientov v tomto smere. Zároveň budem veľmi úzko sledovať aj transponovanie smernice o tabakových výrobkoch a budem príjmať nevyhnutné kroky, aby sa tento zákon implementoval. Teraz hovoríme o potravinovej bezpečnosti, budem hovoriť po polsky. Politika Európskej únie a zabezpečenia bezpečnosti potravín je už e, dobre rozvinutá. E, musíme e, však zachovať citlivosť a musíme byť pripravení na výsledky krízy. Za svoj prioritu považujem zaručenie toho, že európsky občania budú naďalej dostávať najbezpečnejšie potraviny na svete toto je dôležité pre ochranu ich zdravia. E, normy únie v oblasti potrebnej bezpečnosti e, sú e, činiteľom, ktorý zvyšuje konkurencieschopnosť európskych výrobcov na svetovom trhu. Chcem oceniť, kde sa dá autenticky zjednodušiť naše predpisy v oblasti potravinovej bezpečnosti. Potravinárstvo je jeden z najväčších sektorov európskeho hospodárstva a môže sa pričiniť k tvorbe pracovných miest a zvyšovanie blahobytu, hlavne e, čo sa týka malých a stredných e, podnikov, ktoré predstavujú e, jeho kmeň. Teraz po anglicky zase. Rovnako sa musíme pozrieť na zdravotné a potravinové záležitosti, pretože to je jedna z tých eh, kľúčových tém, od ktorých zdravie ľudí závisí. Eh, budem naozaj využívať každú príležitosť na to, aby som zlepšil a podporil tento systém a aby som úzko spolupracoval so všetkými aktérmi. Všetci majú v tomto smere svoju úlohu od individuálnych výrobcov až po e, potravinové distribučné reťazce a európskych legislatívny, e, európske legislatívne orgány. Nedávna história ukázala, aká slabá môže byť e, dôvera v potraviny, ako zásadne môže byť ohrozená aj drobnou krízou. Chcem veľmi prísne zabezpečiť to, aby sme mali adekvátne nástroje, aby sme bojovali proti podvodom a aby sme mali rovnaké podmienky pre všetkých operátorov. A teraz budem pokračovať po nemecky. Vážené dámy, páni poslanci, chcem vám povedať, že prvých 6 mesiacov svojho mandátu budem považovať za rozhodujúce, pokiaľ ide o geneticky modifikované organizmy a spojenie riešenia tohoto problému a preverenia v súlade s tým, čo prislúbil pán e, Juncker. Priebeh diskusí takisto o e, pestovaní geneticky modifikovaných organizmov sledovať a všetky e, návrhy, ktoré sa budú diskutovať s parlamentom a s radou, budem ich preverovať. Chcem vyzdvihnúť e, takisto balíček opatrení pre ochranu rastlín, zdravie, zdravie zvierat. Ide o to posilniť naše e, zákony a urobiť ich pochopiteľnejšie. Pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, ak budem vymenovaný, budem pracovať otvoreným a transparentným spôsobom. Všetkrát som pozvolený do Národného parlamentu a naozaj chápem to tak, že Európsky parlament je kľúčovým partnerom v tomto smere a dovolte mi zdôrazniť, že som pripravený pomáhať ľuďom a naplňať svoju voľbu, ktorú som robil pred 40 rokmi a nikdy som ju neolutoval. Ak si zaslúžim vašu dôveru, budem pracovať pre občanov, pre týchto občanov v úzkom dialógu s vami, zástupcami európskych voličov. Spoločne eh, podľa mňa dokážeme Európu Európu priniesť bližšie k občanom. Našim hlavným motom malo byť, že na čase záleží, tak mm, vykonajme čo najviac.